vlastne e, vystúpenie vysokého predstaviteľa pre zahraničné e, veci a bezpečnosť, baronka Aštonová. A e, budeme hovoriť o situácii kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania. Takže nech sa páči za komisii baronka Aštonová, máte slovo. Thank you very much. Honorable members, I begin by... Vážení poslanci a poslankyne, ja e, chcem hneď úvodom e, vyjadriť, že zdieľam obavy, ktoré e, vyvolali nedávne zásahy proti kresťanom a vôbec voči prejavom E, e, násilia voči kresťanským e, slobodám. Ja som navštívila Betlehem vlastne predvečer ortodoxných Vianoc a ja som navštívila toto miesto, aby som vyjadrila potrebu všetkých tých, ktorí majú právo sa tam zísť a praktizovať svoje vierovýznanie. Je skutočne nemožno tolerovať násilie voči e, ľuďom z dôvodu ich e, náboženstva alebo vierovýznania. Preto skutočne odsudzujem teroristické útoky v, e, v Iraku a v Egypte a takisto aj v Pakistane atentát spáchaný na na eh, Tisíra v eh, Panžabe, v pakistanskej provincii. Toto musíme odsudzovať a musíme tomu predchádzať. Veľa ctení poslanci dnes veľmi často sú ľudské práva eh, porušované z dôvodu vierovýznamia tých ľudí. Žiaľ, žiadna časť sveta nie je chránená pred prejavmi náboženskej intolerancie. Akákoľvek diskriminácia alebo násilie voči eh, osobe z dôvodu vierovýznania je v prudkom rozpore s hodnotami, ktoré si ctíme v EÚ. Každé porušenie práv jednotlivca musí byť odsúdené a musí byť brané v úvahu úvahu s plnou vážnosťou, bez ohľadu na to, kto je obeťou, bez ohľadu na to, kde sa tak deje. Ľudské práva, ako vieme, sú univerzálne e, dlho etablované kresťanské komunity na Blízkom e, e, východe sú vystavované útokom a jednoducho ich počet pomaly klesa. Európska únia nebude sa otáčať chrbtom, tváriť sa, že sa nič nedeje. Ich práva E, ich právia musia byť rešpektované, pretože aj oni sú občania e, krajiny, v ktorej žijú. Čiže e, sloboda svedomia, sloboda vyznania prináleží každému človeku bez ohľadu na štát a na miesto. EÚ je pripravené, aby podporilo spoluprácu s vládami v snahe potierať prejavy intolerancie a bojovať za ľudské práva. Jednoducho nemôžeme len tak ne nečine prihliadať na teroristické prejavy. Najlepší prejav e, voči, voči extrémizmu je jednotný e, postup a hájenie ľudských práv bez e, rozdielu príslušnosti a bez ohľadu na e, vierovýznanie. Aj OSN e, bojuje za prejavom akejkoľvek intolerancie a deklarácia OSN bola chválená konsenzuálne v decembri. Nám sa snahou je každý e, rok spoločne konať, aby skutočne medzinárodné spoločenstvo vyslalo e, jednoznačné a koordinované stanovisko. Chceme vyjadriť e, e, cezhraničnú podporu a aj v marci na zasadnutí Rady pre ľudské práva OSN to vyjadríme e, akcentovanejšie. Je dôležité odstrániť diskrimináciu a prejavy intolerancie. Naše delegácie starostlivo monitorujú situáciu na celom svete a e, ďalšia správa o dodržiavaní ľudských práv E, vlastne aj e, bude hodnotiť situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv na svete. Myslím si, že 31. E, januára, kedy bude zasadnutie Rady ministrov pre zahraničné veci, tam tiež poukážeme na túto problematiku. Ďakujem. Dziękuję pani wiceprzewodniczącej. Dziękujemy pięknie. Baranke Ashton eh, za jej slova. Ďakujeme eh, za úvodné slovo eh, k tejto téme. Chceme vás privítať v Európskom parlamente a skutočne obzvlášť si vážime, že hneď na začiatku roku máme priestor na to, aby sme osobne s vami hovorili o takýchto významných otázkach. A teraz prejdeme na politické skupiny EPP. Elmar Brok, máte slovo. Pán predseda, pani podpredsedníčka, pán predseda, pani predsedníčka nám slúbila, že sa v Európskom parlamente bude objavovať častejšie a preto je skvelé, že tu dnes s nami je. Myslím si, že Lady Ashton pre vás, ale aj pre mnohých ostatných, je dôležité poznamenať, že Európsky parlament v tejto otázke dosiahol širokú väčšinu a že to je znak toho, že v tomto pokračujeme ďalej. Musíme sa pozrieť na to, a v tom máte pravdu, že netolerantnosť a násilie na základe náboženskej príslušnosti nesmú byť akceptované a musíme skonštatovať, že 75 útokov sa koná v sa konalo v posledných rokoch e, z tohto dôvodu proti kresťanom a kresťanská Európa um, sa musí ozývať vo svete a nesvie byť ticho. Deje sa tak najmä v moslimských e, krajinách, ale napríklad aj v Číne sú kresťania prenasledovaní a násilie a diskrimináciu, ako aj teroristické akty nesmieme akceptovať. Nie je akceptovateľný trest smrti, ak niekto prestúpi na kresťanstvo, ako aj aktivity teroristických e, organizácií a ako, ako aj um, zosatanšťovanie ľudí, ktorí príslušia k určitým religióznym zoskupeniam kresťanské spoločenstva v mnohých krajinách trpia, ako napríklad v Sýrii, v Turecku, v Iraku, v Iráne. Betlehem bude čoskoro bez kresťanov, ak ten tlak bude taký veľký ako doteraz. 20 miliónov koptov žijúcich v Egypte má obrovské problémy. A to nehovorím o menšinách, Rád by som uviedol len dva body. Správa o dodržiavaní ľudských správ inštitúcií ako aj Európskeho parlamentu musí jasne definovať prenasledovanie kresťanov a Prepačte, rečník je prerušený. Pán predseda, v, aj v zmluvách, ktoré uzatvárame s ostatnými krajinami, sa musíme venovať otázkam ľudských práv a slobodnej náboženskej príslušnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. V mene socialistov a demokratov, kolega Hanes Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Vážená eh, pani vysoká predstaviteľka, ďakujem pekne za vaše stanovisko. V skutočnosti je veľmi eh, pochybné, ak sa čoraz častejšie objavujú útoky na kresťanov, netolerancia v oblasti náboženskej príslušnosti. A myslím, že by sme to mali absolútne a hlboko odsúdiť, pretože my sme symbolom religióznej tolerantnosti. Ešte raz chcem vyjadriť našu hlbokú sústrasť a ľútosť E, kvôli útokom voči koptskej cirkvi, koptským kresťanom. Tolerancia v Egypte zatiaľ ešte je prítomná, avšak v tejto oblasti nie. Veľmi ľutujem aj v mene mojej politickej skupiny, čo sa všetko deje v Iraku voči kresťanom, pretože toto nebol cieľ um, odstránenia Sadama Husejna. Bohužiaľ, existuje intolerancia aj medzi moslimami samotnými. Pre našu politickú skupinu je veľmi dôležité v zásade netolerantnosť voči iným náboženským zoskupeniam a najmä náboženským menšinám odsúdiť a musíme veľmi zoskupene postupovať. Na základe pozvania kolega Mauera som sa zúčastnil na tejto deklarácii. Myslím, že musíme bojovať proti tomuto veľmi spoločne a zomknute a myslím, že musíme schváliť spoločné uznesenie. Tak ako je to pre mňa a pre moju politickú skupinu absolútne jasné, akýkoľvek útok voči náboženským skupinám, voči kresťanom, je neprípustný. Veľmi e, ľutujem, že výrazne rastie taký agresívny islamizmus v Európe. To je o jeden argument navyše k, k, k popisu situácie, že určité moslimské kruhy pôsobia proti kresťanom a kresťania sú diskriminovaní. Postupuje sa voči ním násilí. Myslím, že my všetci, nezávisle od toho, k akému náboženstvu patríme, musíme vyjadriť, že všetci ľudia majú právo na to, aby svoje náboženstvo um, prežívali v kľude a v miery či už patríte ku kresťanom, židom, moslimom alebo k inému náboženskému vierovýznaniu, nič e, nemôže um, zamedziť tomu, aby ste mohli e, slobodne e, sa venovať svojmu vierovýznaniu. Madame Šarke, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, náboženské presvedčenie je vec e, individuálna a má rôzne význam pre rôznych ľudí a úloha spoločnosti je chrániť všetkých občanov bez ohľadu na ich vyznania, aby mohli e, slobodne vyjadrovať svoju vieru na celom svete. A e, dnes tu máme veľmi ponurý obraz z Bahajnov od Iráne a to v Egypte a v prípade zákonu proti rúhaniu sa e, v Sýrii a dnes zdôrazňujeme osobitne prípad e, kresťanov, ktorý nám spôsobuje veľké obavy. Je to obzvlášť e, bolestivé, že ľudia útočia aj sú obytmi útokov v mene náboženstva a sú obeťami je nepriateľné, že niektorí e, extrémisti e, si volia násilie aj terorizmus a robia to v mene Boha a náboženstva a preto tvrdia, že hovoria aj v mene ostatných, alebo chcú ešte byť nad zákonom a mm, tak e, spájajú mm, mnohých nevinných ľudí s týmto násilím. No, mm, nesmiem robiť chybu, aby sme dávali väčšie zasluhy extrémistom, ako si zaslúhil, keď akceptujeme spojku medzi terorizmom a mm, náboženstvom, tak diskvalifikujeme mnohých, ktorí v dobrej viere praktizujú svoju vieru. Terorizmus je trestný čin a mm, náboženstvo nemôže byť nikdy priateľom dôvod, aby sa používalo e, násilie alebo porušovali ľudské práva. Stáva sa to príliš často a nielen, že sa mm, používa násilie, alebo sa, ale sa aj obmedzuje sloboda prejavu, ako napríklad zákony o um, bohruhostvu. Európsky parlament správne vystupuje proti extremistickým eh, činom proti kresťanom a podporuje tých, ktorí odsudzujú tieto kroky. Madame... Ďakujem pani Niko Kiel Nielsen. Monsieur Président, Madame Ashton, chers collègues. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Ashtonová, milí kolegovia. Masakre, ktoré boli zamerané voči koptom, v Egypte spôsobili medzinárodný rozruch. Situácia kresťanov v Oriente je veľmi kritická v Palestíne, v Iraku kde musia opúšťať tzv. svetú zem, som veľmi rada, že naše uznesenie o náboženskej slobode ráta s tým, že budeme ďalšie pojmy definovať a že zakotvuje právo veriť, ale aj neveriť a vo, slobodne si vybrať svoje vierovýznanie bez prenasledovania a náš text by mal zohľadniť posledné náboženské udalosti na svete. Zohľadňovanie Ehm, náboženskej slobody ehm, je ohrozené v mnohých krajinách. Islamské cintoríny sú poškodzované. Napríklad v Švajčiarsku bolo zakázané postaviť minaret. Toto všetko ukazuje, že boj za rešpekt slobody vierovýznania je potrebné posilniť etnické a náboženské minority sa konfrontujú s tým, že všade sa nedodržiavajú ľudské e, práva a sloboda vierovýznania, základné práva, ak kresťania v Oriente sú čoraz viac znevažovaní, ktorí zároveň reprezentujú západné hodnoty, tak je tak sa stáva, že aj um, moslimovia žijúci na západe sa konfrontujú s rovnakým hnevom. Niekto, kto verí v nebo, niekto, kto neverí v nebo. Um, je to v podstate jedno. Krv tečie všade. Pán Šimenský. Pani przewodniczący, pani wysoka... Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem vysokej predstaviteľke Európskej únie. Chcem na začiatok sa poďakovať vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za rýchlu reakciu po tom, čo sa stalo v Alexandrii. Toto je veľmi dôležité a keď budeme konať rýchlo, tak svet nás bude počúvať. Kresťania v týchto dňoch sú najzabúdanejšou menšinou na svete. Prenasledovanie vraždy postihujú asi 150 tisíc kresťanov na celom svete. Všetci tí, ktorí hovoria v mene ľudských práv, by mali tiež chrániť náboženské slobody. Náboženské slobody by sa mali zlepšiť v Sudáne, v Iraku a túto vec treba tiež prebrať e, v rámci rozvojej pomoci s Iránom, Vietnamom a Čínou. E, týmto krajinám treba pripomínať e, náboženské slobody v rámci našich dohod s týmito štátmi. A čo sa týka Egyptu, mali by e, sme urychliť a posilniť naše diplomatické snahy a naša európska diplomácia by mala konať rýchlo, ak sa stanú takéto násilné kroky. Máme nástroje, no nemali by sme sa báť ich používať, mali by sme tiež presvedčiť svet, že po dlhých rokoch e, ticha sloboda kresťanov je dôležitá, svet nás bude počúvať len keď si svet uvedomí, že toto je dôležité pre nás. Ináč nemôžeme očakávať žiadny úspech. Ďakujem za vaše vystúpenie. Teraz zjednotená ľavica pán Tria, Kriakos Trianta Filides. Podľa charty za zakladajúcej charty OSN. Všetci máme slobodu presvedčenia a svedomia a náboženského vyznania. Máme právo praktizovať akékoľvek náboženstvo alebo nepraktizovať žiadne. Toto právo máme všetci. Nechceme, aby náboženstvo bolo nástrojom, ktoré sa bude používať na politické úrovni a preto odsudzujeme všetky útoky, ktoré boli v poslednom čase aj v Alexandrii, aj v ostatných mestách a chceme vyjadriť našu sústrasť rodinám obetí. Vidíme, že turecké okupačné sily na Cypre dosiahli prerušenie liturgie Vianočnej omše v Lisokarpaso. A to prostredníctvom násilia a takto pošliapali základné ľudské práva greckých cyperčanov, ktorí žijú v mm, tomto kraji, ako je napríklad právo na náboženstvo. Aký bol argument? Že nepožiadali o povolenie na konanie mm, tejto omše na čas. Toto nemôžeme akceptovať. Tiež treba pamätať na to, že musíme rešpektovať e, dohor z Viedne zo 75. a článok 3 základných práv, ako aj rôzne články zmluv EÚ. My okrem toho odsudzujeme tieto kroky okupačného režimu, pretože, ako som povedal, posľapáva najzákladnejšie práva a nerešpektuje slobodu náboženského presvedčenia. Toto je veľmi dôležité pre EÚ. Fiorello Provera. Pán Fiorello Provera, Freedom a Democracy. Dente. I recenti attacchi terroristici in Egitto e in Iraq sono atti criminali. Ďakujem pekne, pán predseda. V Iraku došlo k nepokojom a k útokom, ktoré znázorňujú len jeden aspekt prenasledovania kresťanov. Veľmi sú tieto aspekty e, tragické a z inštitucionálneho hľadiska je toto tematické obmedzovanie e, kresťanov, ich ľudských práv potrebné nahliadať z pohľadu občanov. Títo ľudia nemajú prístup k vojenským ani civilným úradom a nemôžu e, slobodne vyznávať svoje náboženstvo. Potom um, ich diskriminácia náboženská um, núti sa vysťahovať, týka sa to v Iraku 100 tisícok ľudí. Napríklad v Iraku muselo opustiť krajinu, krajinu 10 uh, um, kresťanov, ide asi o 600 tisíc ľudí. Tuto celé spoločenstva nemôžu žiť v tej krajine, kde by chceli kvôli terorizmu, ktorý je e, spojený s krvavými útokmi. A preto by sme mali preventívne aj vojensky prijať e, určité opatrenia. Z historického hľadiska je Európa kresťanská a rečník je prerušený. La liberté de conscience est assurément une liberté essentielle Sloboda vierovýznania je určite základnou ľudskou slobodou a um, Boh to ani inak nemohol chcieť. Komunistický režim túto slobodu obetoval. Dnes je potrebné povedať, že takéto porušenia e, e, základných slobôd sú zamerané najmä na kresťanov žijúcich v islamských krajinách. E, fanatické činy absolútne odmietame. Ale nie len extrémisti tu pôsobia. V mnohých krajinách fungujú aj tzv. umiernení Mohamedáni a aj tam sú napriek tomu um, obmedzované práva kresťanov, sú trestaní smrťou. Nikto na západe Eh, neobmedzuje niekoho, kto sa chce priznať a, eh, k islamu a vyznávať ho, avšak v krajinách, kde sa dejú násilné činy, by malo platiť rovnaké právo. Najmä je potrebné um, Eh, odstrániť eh, zákony, ktoré toto eh, umožňujú. V Pakistane niekto obmedzil svojho, obvinil svojho suseda z vyznávania kresťanstva a tento bol odsúdený. Musíme jasne povedať, že naše vzťahy s ostatnými krajinami musia záležať od toho, či rešpektujú slobodu prejavu. Ďakujem pekne, kolega. Ďakujem kolega. Ďalší rečníci. Kolega Mario Mauro, dva minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, veľmi srdečne ďakujem za vašu prihlášku do diskusie. Je potrebné povedať, že bohatstvo nášho uznesenia pozostáva v tom, že chceme dosiahnuť väčšiu ochranu eh, náboženských eh, Mm, minorít. Ja však chcem poukázať vo všetkom v celom priateľskom duchu na následovné. Ehm, ak budete mať toľko trpezlivosti, že by ste si prečítali náš text, tak zistíte, že adjektívum ehm, nábo- e, kresťanské e, sa tu nevyskytuje až tak často. My v inštitúciách hráme určitú hru, ako by sme boli fundamentalisti Ako keby kresťania v Iraku um, boli um, z, zo západu, avšak kresťania v Iraku sú Arabi svojou kultúrou aj svojim pôvodom. Preto kladiem otázku, nemali by sme si sami sebe vstúpiť do svedomia veľmi radikálne a to kvôli tomu, ako sme sa doteraz touto témou zaoberali? Mali by sme veci pomenovať e, správnymi slovami. Ehm, nenávisť voči Židom musíme nazvať antisemitizmom antisemitizmus. E, nenávisť voči kresťanom musíme pomenovať tak, ako sme pomenovali nenávisť voči moslimom antiislamizmom musíme sa zaobrať všetkými tými, pre ktorých je e, náboženská sloboda dôležitá. Preto vás prosím, buďte konkrétni. Teraz e, uzavrieme e, túto e, dohodu, toto uznesenie o Iraku a mali by ste prosím rátať s tým, že by tam mali obsiahnuté aj tieto práva, pretože dodržiavanie takýchto práv prináša aj hospodárske výhody. A svet od nás, od Európy očakáva takéto signály. Ďakujem kolega Richardovi, tu minúto 30. Ďakujem na začiatok. Eh, chcem eh, pripomenúť eh, slova z deklarácie, ktorá hovorí, že sloboda ehm, buď spoločná alebo jednotlivá, ehm, súkromí alebo ehm, na verejnosti, prejavovať svoje presvedčenie a ochrana týchto slobod je nedeliteľná od ochrany všetkých základných ľudských práv a musíme sa rovnako posnažiť o ich obhajobu a musíme konať proti všetkému náboženskému prenasledovaniu. To je problém v mnohých e, štátoch a všetkých regiónoch, vrátane niektorých e, štátov EÚ. A 70% e, z všetkých 6 miliard ľudí žije v štátoch, ktoré majú obmedzenie náboženskej slobody. Ja sa domňujem, že um, nemožno si vynútiť náboženstvo a Mm, u nás vo volebnom obode podporujeme vzájomné porozumenie a záväzok EÚ viesť dialog, ale viem, že keď e, kazateľ nenávisti mm, prišiel, mal prísť do Lutonu v mojom volebnom obvode, Terry Jones, e, tak sme povedali, že nebude vítaný. A tolerancia a vzájomné porozumenie pre niektorých sú súčasťou ich e, viery a pre niektorých sú to uh, hodnoty sami o sebe, no sú to hodnoty, ktoré máme podporovať a rešpektovať. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz Mariel de Sarnes, minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Fanatizmus uh, ktorý sa rozvinul voči niektorým náboženstvám, je barbarstvom a treba ho odsúdiť. Preto je veľmi dôležité, aby sme vyjadrili našu solidaritu so všetkými, ktorí sú e, odsúdení na základe svojho náboženstva, či už ide o, napríklad o atentáty Al-Kaidy v Egypte alebo v Iraku e, hrozby um, islamistických extrémizmov majú jeden cieľ medzi náboženstvami uh, e, zasiať nenávisť náboženské e, zoskupenia e, vyprovokovať do činnosti voči sebe a má to byť e, dôvodom destabilizácie v Európe. Francúzsko je krajinou, kde celá islamská komunita odsúdila tieto barbarské činy. Musíme sa verejne priznať, že stojíme na strane všetkých menšín a že tak, ako by to malo byť v celom svete, je to aj u nás, na, u nás v Európe, mali by sme podporovať vzájomnú, vzájomnú znášanlivosť e, a náboženskú tolerantnosť, tak u nás, ako aj na celom svete. A v tomto zmysle držím palce nám všetkým a tomu, aby e, demokratická revolúcia v Tunisku dosiahla svoj cieľ. Ďakujem pekne. Ďakujem. Peter Van Dalen, jednu minútu. Mevrouw Ashton, hartelijk dank voor uw komst. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste prišli, pani Ashton. Ako často, máme v ako často sme v parlamente hovorili o kresťanoch v Sudáne, v Egypte, v Turecku, v Iráne, Iraku, Pakistáne, Afganistane a t- e, Malajzii. Koľko otázok tento parlament a moja politická skupina, ako aj ja, sme už kládli o, štruktúrovanom potlačaní kresťanov v týchto krajinách. A preto si myslím, e, že pekné vyhlásenia už nie sú na mieste. Mám dve konkrétne otázky pre pani Ashton. Poprvé, úloha um, SVČ by mala byť e, istým spôsobom obmedzená, avšak jednu úlohu by mala táto služba absolútne splňať. Mala by sa zasadzovať za práva kresťanov a pre túto úlohu by malo vzniknúť samostatné oddelenie oddelenie. Po druhé, EÚ by s týmito krajinami e, e, má s týmito krajinami bilaterálne dohody, vy by ste ich mali zmraziť, až pokým sa nezabezpečí sloboda a bezpečnosť kresťanov. Rád by som počul vašu reakciu na moje obe otázky. Ďakujem. Ďakujem pani Veržia na jednu minútu. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda politická skupina Spojenej európskej ľavice nepodporila toto uznesenie, ktoré sa tu dnes navrhuje. Samozrejme, že odsudzujeme všetky teroristické útoky, nech už sú ich obeťami akýkoľvek ľudia, avšak my v pol- našej politickej skupine sme skôr za laizmus, za sekularizmus. Toto e, vyjadruje naše hodnoty a však znamená to, že nám na srdci veľmi leží aj náboženská sloboda a to, aby sme sa mohli rozhodnúť, či budeme veriť alebo nebudeme veriť a aby si každý mohol svoje náboženstvo vybrať sám. To znamená, že oddelenie politiky a náboženstva je pre nás veľmi dôležité a že sme proti fundamentalizmu v Európe ako aj kdekoľvek inde. Sme toho názoru, že toto uznesenie sa neuberá správnym smerom. Mám obavu, že nie je veľmi vyvážené, najmä v porovnaní s uznesením, ktoré predložila naša politická skupina. Máme dojem, že kresťanská Európa ehm, sa ponáhľa na pomoc e, kresťanom na celom svete, ale myslím, že nie je správnym spôsobom. Ďakujem, pán Bastian Belder, jednu minútu. Spoločný návrh e, na uznesenie spomína útoky proti kresťanom aj v Európe. A citujem, čo povedal e, holandský študent, e, že obávam sa zo slobody, ktorá sa kontroluje, ktorá sa sleduje. Keď odídem kam, pôjdem do Spojeného kráľovstva alebo do Francúzska, nie, máme presne tie isté problémy. Takže pýtam sa, čo sa stane s európskou budúcnosťou nebudú žiadne židovské obce v našich členských štátoch a bude to mm, dôsledok, výsledok našich e, duchovných hodnot a čo kresťania na Blízkom východe, palestínska menšina a kresťanská menšina v pásme Gazy. Oni očakávajú podporu od Európy, takže musíme zabezpečiť, že palestínske deti, postihnuté deti v Palestine e, dostanú pomoc bez ohľadu na to, či sú kresťania alebo nie. Takže často ľudia nehovoria o každodenných problémoch. No, mm, mali by sme vyzvať radu a komisiu, aby sme zabezpečili, že oni budú hlasom týchto menšín. Thank you, um, and I welcome the opportunity. Ďakujem a e, vítam možnosť hovoriť k téme, ktorá je môjmu srdcu blízka. Ako evanelí kresťan mi e, je jasné v posledných rokoch, že vyjadrovanie kresťanských e, kresťanskej viery sa považuje za e, nepriateľné v spoločnosti, kde musíme všetci veriť tomu, čo vidíme, alebo neveriť niečomu. A tieto útoky sú stále agresívnejšie proti kresťanstvu v niektorých oblastiach. Tento rok sme slavili 400. výročie Biblie kráľa Jamesa a teraz však sa vyjadrovanie obsahu tejto Biblie považuje za nezákonné. Je situácia, kedy kresťanov vylúčujú z istých povolaní kvôli viere a e, súdia ich kvôli viere. V Spojenom kráľovstve zákony o rovnoprávnosti sa používajú viac ako meč a nie ako štít na vyjadrovanie kresťanskej viery. Hm, takáto marginalizácia, vytlačenie kresťanstva bolo vyjadrené aj nedávno komisiou pri e, vydaní ich e, diaru, e, kde moslimské, hinduistické, e, židovské a čínske hm, sviatky sú uvedené, ale nič, že tam e, o kresťanských sviatkoch nič neuvedené a ja nemám pochybnosti, že toto nebolo náhodou, ale je to e, zámerom a je to poľutovania hodné a ja vyzývam e, vysokú predstaviteľku, aby e, to vyjadrila vo svojom prejave. Náboženská sloboda je základná sloboda v, obča- v spoločnosti, ktorú treba chrániť a nesmieme sa za to hambiť len preto, že je to kresťanská viera. Strasser. Ďakujem, kolega Ernst Strasser, do minúty. Prezident, Sieget. Ďakujem, pán predseda. Vážená vysoká predstaviteľka, podpredsednička, chcem sa vám srdečne poďakovať za vaše vystúpenie. Je správne a prišlo v správny čas a je tiež pozbudivé čo sa týka e, základného e, postoja e, vašeho úradu a vás k tejto téme k spolupráci s tretimi štátmi a čo sa týka aj potrebných a nutných opatrení. Táto debata je tiež nutná tu v snemovni, nie na základe um, terajšieho podnetu, prístupu, ale e, náboženská sloboda je súčasťou našich základných hodnot a je to súčasťou našej európskej identity. Táto debata je dôležitá, pretože v mnohých štátoch na svete e, zažívajú diskrimináciu a prenasledovania na silie a e, osobitne zbudzuje obavy, že vysoký podiel týchto smrteľných obetí sú kresťania a musíme vyjadriť e, účasť všetkým, e, ktorí e, sú takto postihnutí týmto mučením a násilím a všetkým tým, aj ich príbuzným. Musíme pracovať na tom, aby to bolo stále menej. Poznáme však aj diskrimináciu kresťanov zo strany štátov a proti tomu musíme bojovať. Myslím, pán predseda, že mám dve minúty. Prepačte, moja chyba hovorí predseda, preto potrebuje naše angažovanie pre predsedovanie náboženskej slobody a musí e, to byť e, ústredný predpoklad našich bilaterálnych e, dohodách. Musí mať nástroje na ochranu kresťanov a náboženskej slobody a tu treba privítať, že pri každom bilaterálnom kontakte presadzovanie ľudských práv aj náboženskej slobody by malo byť na programe a v tomto zmysle mm, musíme prijať ustanovenia na zaručenie náboženskej slobody v tretich štátoch a dohodách s týmito tretimi štátmi a ja e, vítam e, každoročnú e, správu o ľudských právach v Európskej únii, že ona bude venovať kapitolu aj náboženskej slobode. Sorry, Ďakujem, pán kolega, prepáčte, že som vás vyrušil. Kolega Guido Milano, dve minúty. Grazie, prezidente. Gra- Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani vysoká predstaviteľka. Je dôležité, že odsúdenie týchto útokov a požiadavka konkrétnych krokov um, na ochranu kresťanov by sa mali spojiť s ochranou náboženskej slobody a slobody myslenia. Neexistujú rozdiely medzi tými, ktorí chodia na omšu a tými, ktorí boli počas nejakej omše zamraždení a tými, ktorí boli kvôli cudzoložstvu odsúdení na smrť napríklad. Um, právo na civilné súžitie medzi mužom a ženou je uznávané aj podľa medzinárodných konvencií, avšak svet sa čoraz viacej rozdeľuje na tých, ktorí uznávajú tieto slobody a tých, ktorí ich porušujú. Ja som absolútne proti akejkoľvek intolerancii a len toto môže byť základom ochrany identity človeka a hodnot. Ak takáto ochrana nebude existovať, tak celé spoločenstva sú v nebezpečenstve, že budú um, vyhnané zo svojho domova, uh, z kultúrneho, z politického, z historického hľadiska, vyzývame komisiu a aj vysokú predstaviteľku, aby jasne uh, vytýčili uh, um, smerovanie v tejto oblasti aj pre SVČ. Náboženská sloboda by mala byť čoraz viacej zohľadňovaná a platí to aj pre základné ľudské práva. Európa by mala zohrávať vedúcu úlohu práve tam, kde Európa nie je prítomná, je často prítomná vojna a e, náboženské konflikty. E, náboženstvo v týchto prípadoch e, zohráva veľmi veľkú úlohu. Aj u nás sa vyskytuje netolerantnosť. Naše mestá sú čoraz e, multikultúrnejšie a všetky tradície a všetky náboženstva je potrebné rešpektovať. K dialogu a vzájomnému rešpektu neexistuje alternatíva. Rečník je prerušený. E, jedna pripomienka k vašemu prejavu bolo mm, príliš rýchly a naši tlmočníci mali problémy. Pán kolega. Teraz e, Nikolo Rinaldi, minútu 30. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, vážené kolegyne a kolegovia. Osud kresťanov na Blízkom a Strednom východe je e, veľmi zaujímavý kresťania sú vystavení čoraz väčšiemu množstvu násilných činov, či už sú to koptovia alebo niekto iný, avšak médiá čoraz viac hovoria o kultúrnej vojne. Pred rokami, rokmi sa v Kahire stalo následovné. Starší rolník, ktorý nás zásoboval mliekom, sa u nás e, jeden deň objavil e, plačúc a povedal nám po arabsky, čo sa stalo. A pochopili sme na základe jeho slov, že plakal kvôli smrti Karola Vojtilu. Bol to veľmi milý starší muž, ktorý svojim správaním vyjadroval, že všetci ľudia na svete by sa mali rešpektovať a takýto Um, súčasný, uh, súčasná situácia v Egypte ukazuje, aká je tam teraz situácia. Uh, kopti boli zmasakrovaní na Vianoce, kresťania v stredomorskom priestore potrebujú väčšiu ochranu a aj uh, proti akcie proti pán predseda tiež upozorňuje na veľmi rýchle tempo rečníka európska zahraničná politika nesmie byť e, nemohúca a musíme sa ohlasovať hlasným vyjadrením proti potlačaniu kresťanstva. Uh, Madame Marina. Ďakujem, pán kolega, pani Marina Janaku Dakis. Tolerancia viery ostatných je prejav civilizovaného zveta. Zastrašujúce udalosti v Egypte a Iraku e, sú v rozpore so základnými ľudskými právami. Nikto by nemal byť prenasledovaný kvôli e, svojmu náboženskému vyznaniu. A zdá sa, že sa kladú, e, sa kladú prekážky kresťanom, aby praktizovali svoju vieru. Mali by sme ale sa pozrieť do vlastného dvora. Minulý mesiac na Cypre, čo je členský štát EÚ, e, bola prerušená e, omša e, na Vianoce. A vlastne Cyprus je už 36 rokov čiastočne okupovaný Tureckom okupačná turecká armáda násilne vstúpila do kresťanského kostola, prerušila kniaza a vyhnala doslova e, veriacich z chrámu. E, Sice často hovoríme o situácii v krajinách mimo EÚ a potieraní slobody kresťanov, chcem pripomenúť Európskemu parlamentu, že v rámci EÚ si musíme robiť poriadok. Nemôžeme akceptovať žiadne formy diskriminácie a chceme byť dôveryhodní v tom širšom kontexte. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Cornelis de Jong, jedna minúta. Ďakujem. vážená vysoká predstaviteľka EU, EÚ, sloboda e, vierovýznania, ochrana e, náboženstiev a aj ochrana ateistického vyznania e, je čosi, čo treba dodržiavať a orgány musia postihovať tých, ktorí šliapú po takýchto základných právach. Ja podporujem tento návrh uznesenia nielen z toho dôvodu, že si myslím, že treba ochraňovať eh, kresťanov, ale z toho dôvodu, že v mnohých štátoch kresťania sú konfrontovaní s diskriminačnými aktivitami. A aj keby išlo o iné náboženstvo, pokiaľ by bolo v takej situácii, aj rovnako by som sa zachoval poďakovala ja som pracovala na ministerstve zahraničných vecí Holandska a je mi jasné, že treba vyvinúť nemalé úsilie a chceme pochopiť, čo je za tými prejavmi porušovania ľudských práv, keď sa pošliapáva po e, e, slobode e, vyznania. Verím, pani vysoká predstaviteľka, že budete mať dosť ľudí a síl na to, aby ste zvládli svoju úlohu. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Zdá sa, že sa tu objavuje určité e, slovo, ktoré je to tabu a je to kresťanofóbia. A predsa len to existuje, veď v ostatnom období, vo viacerých rokov, sa e, objavovali prejavy e, násilia voči kresťanom, čo očakávame od baronky Eštonovej je e, vlastne nadviazať na slova pápeža Benedikta, ktorý pred niektorými dňami povedal, že po odopieranie e, vierovýznania a slobody vyznávania je vlastne čin proti Bohu. E, ja žiadam, aby bola vyslaná komisia do Egypta, ktorá by sa zaoberala situáciou, v ktorej sa nachádzajú koptskí kresťania. E, e, e, zdá sa, že sú tu potierané ľudské práva. Európa sa musí zobudiť, musí si pripomenúť Európa svoje kresťanské korene. Ďakujem. To bol pán Borgezie, teraz Machor Orecha. Pán predseda, útoky, ktoré nastali nedávno v Iraku v Egypte, vyjadrujú mm, dve tragédie pre Európu, hoci sú rôznej povahy. E, v prvom rade tragédiu kvôli samotným skutkom a ich krutosťou a stratou ľudských životov, ale po druhé je tiež je to tragédia, keď pozrieme spôsob, akým e, sú tieto zanedbávané a vyňané bez pozornosti v našej spoločnosti a v mnohých prípadoch je to e, forma, ako konáme, hoci tieto sa odsudzujú na stranách masovokomunikačných prostriedkov ako niečo vonkajšie, ako keby to nebolo útok proti nám, ako keby sa to stalo len vonku, hoci v skutočnosti tieto atentáty nastávajú aj v srdci a proti jadru našej civilizácie a Európy. Úloha európskych inštitúcií je v zásade poukazovať na mm, vážnosť e, tejto situácie a mm, to proti kresťanom v týchto miestach. A európske inštitúcie by mali zásadne e, nielen vydávať e, základné všeobecné odsudzujúce vyjadrenia, ale mali tiež prijať dva druhý krokov. A mm, prvý druh je, že kroky, ktoré umožňujú mm, upozorovať na tieto tragédie, tragédie v našich spoločnostiach a v komunikačných médiách a po druhé, aby EÚ mm, zasahovala tam, kde tieto tragédie nastávajú. A v súvislosti s tými dovolte, aby som povedal, že Európske inštitúcie, aby sa by ste um, mali um, sami podporovať úlohu na ochranu týchto obeťov. E, treba sledovať tieto obete a tieto obete musia byť e, prítomné v našich európskej inštitúcii. Treba pripraviť program návšteva, stretnutí, aj program materiálnej pomoci týmto obetiam. No viac ako my, najlepšie obhaja svoje argumenty e, samotné tieto obete, ktoré trpia týmto strašným prenasledovaním. Ďakujem pekne. Teraz pán Mavro Mikolas. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako socialista e, verím v ľudské práva, predovšetkým náboženské práva. A ako povedal pán Svoboda, to, čo je predmetom nášho zájmu, nie, je nielen kresťanské vyznanie, ale všetky e, vyznania. Každý človek má právo praktizovať svoju vieru. No a je dôležité e, e, podporovať pochopenie, uznávanie všetkých vierovýznaní a práva na vierovýznanie každej osoby. Ak dovolíte, spomeniem e, tú udalosť na Cypre. Je, udohrala sa v kostole, kde už 10 ročia sa vykonávala Vianočná omša. E, e, turecké okupačné jednotky jednoducho prerušili omšu a naviac vyhnali veriacich a dokonca aj vyhnali slúžiaceho kniaza. A žiaľ, a je to veľmi polutovania hodné, že takéto veci sa ešte dnes dejú a e, je povinné, aby sme e, voči tomu podnikli určité kroky. Ďalším rečníkom je pani Rís. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vysoká predstaviteľka Barbarský prejav 31. decembra v Alexandrii je ďalšie zrnko do e, veľkej kopy e, prejavov voči kresťanom, či v Nigerii, či, či, či, e, či v Egypte, Sýrii a Pakistáne. Predovšetkým predovšetkým kresťania na východe e, sú najviac postihovaní. Je to zlo, ktoré treba vykoreniť a jednoducho e, musíme reagovať vzhľadom na úroveň týchto útokov. 12 miliónov ľudí potrebuje ochranu e, Jednoducho nemôžeme stigmatizovať jednu, jedno náboženstvo e, v porovnaní s iným. Je dôležité potierať fundamentalizmus, ktorý zabíja ľudí. Očakávame od baronky Ashton, že na zasadnutí ministrov zahraničných vecí na konci mesiaca, že bude formulovaná stratégia v tejto oblasti a aj určitý záver Rady ministrov v tejto otázke. No a mohli by sme využiť asociačné dohody, ktoré máme s dotknutými štátmi, aby sme vyvinuli určitý tlak na ne, aby skutočne e, e, sa dostalo spravodlivosti tým, ktorých práva boli pošliapané. Sloboda význania je e, sloboda platná po celom svete. Každý jednotlivec sa môže rozhodnúť, či chce alebo nechce mať nejakú vieru. Myslím si, že toto je hrozba pre naše všetkých. Pán Poremba má slovo. Pán predsedajúci, vážená vysoká predstaviteľka, veľké percento nábožensky orientovaných násilných prejavov je nasmerovaných proti kresťanom a EÚ sa musí ozvať aj dnešná diskusia sa usiluje o to, aby EÚ vstúpila do diskusí a aby vyjadrila názor, že e, je že odsudzuje takéto pošliapávanie ľudských e, e, práv. A EÚ musí mať nástroje na to, aby e, mohla konať, ako teda postupovať. Poprvé, náboženské slobody musia byť považované za priority zahraničnej politiky EÚ pri podpisovaní dohôd s tretími krajinami. Musíme zakotviť aj také ustanovenia, ktoré zabránia tomu, aby niektoré, aby ľudia s určitým význaním boli vystavení prenasledovaniu. No a sa musí, po druhé musíme dôslednejšie monitorovať situáciu v tejto oblasti ľudských práv a musíme e, e mať schopnosť e, rýchlo reagovať. Po tretie, musíme e, prestať s uplatňovaním akéhosi dvojitého metra. E, Európa je otvorená pristahovalcom, azilantom z e, celého sveta. A týmto ľuďom dovolujeme praktizovať ich vieru u nás v Európe, ale opačne to neplatí. E, v mnohých krajinách len vystavenie e, Biblie e, môže poviesť až k smrti a je nemožné stavať kresťanské chrámy v týchto štátoch. Je dozrel čas na to, aby sme chránili práva kresťanov. Musíme otvorene a nahlas hovoriť o slobode kresťanov a iných vyznaní. Ďakujem. Teraz pán Milan Mon, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Táto debata je veľmi potrebná eh, kvôli eh, nedávnym udalostiam, eh, ktoré postihujú život kresťanov a ich slobodu a hovorím hlavne o tom, čo sa stalo v Pakistane, v Iraku, Nigerii a Egypte. V článku 18 univerzálneho vyhlásenia ľudských práv sa zo široka hovorí, čo je to náboženská sloboda. Napriek tomu ide tu žiaľ o právo, ktoré je málo rešpektované v niektorých štátoch a vidíme aj to, že ehm, E, praktizovanie kresťanstva môže ich stať život. A um, pani Aštenová, Európska únia musí energeticky obhajovať uh, ľudské práva a jasne ich uh, zakomponovať uh, do svojich vonkajších vzťahov a tiež vyžadovať uh, rešpektovanie um, najviac prenasledovanej náboženskej skupiny a to kresťanov. Treba uh, urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme uh, predešli týmto útokom a keď to nie je možné, tak uh, potrestať uh, vynikov. Uh, Jedným zo signálov európskej identity je sloboda a to zahrňa aj náboženskú slobodu a to je súčasť e, a jadro ľudských práv. A táto sloboda je tiež E, cesta k mieru, ako povedal Benedikt XVI vo svojom poslednom posolstve. A e, chcem um, zvorazniť úlohu kresťanstva v e, vytvoreniu um, Európskeho domu a preto by um, bol smutný paradox, keby Európska unia neobhajovala a nevyžadovala respektovanie základných ľudských práv kresťanov. Európsky parlament vyžaduje lepšie zabezpečenie ľudských práv kresťanov a navrhujem, aby na, um, Nakoniec chcem povedať, že aby budúca rada 4. E, februára e, sa vyjadrila k týmto e, ťažkým udalostiam, ako sa vyjadrila veľmi odvážne v veci prezidenta Šarkazyho. Arvoisa puhemies ja korkea edustaja. Ďakujem pekne. Vážená, vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, dôveryhodnosť e, v celosvetovom meradle sa meria podľa toho, do akej miery EÚ e, zabezpečuje náboženské slobody a ostatné dôležité hodnoty. v Egypte sa náboženská sloboda nahradila právom šaríja v Európe medzi moslimami a kresťanmi by sme mali dosiahnuť dialog. Um, tradícia náboženského vzdelávania by sa mala využiť v európskej politike. Kresťanské náboženstvo a ostatné náboženstva sú mierovými hnutiami rovnako ako EÚ. V najlepšom prípade náboženstva spájajú ľudí a nerozdeľujú ich. Nesmieme dopustiť, aby sa náboženstvo používalo ako nástroj barbarskej politiky. Ďakujem pekne. Pán Žiebro, jedna minúta. Organizácií monitorujących przypadki prześladowań religijnych codziennie pon- podľa organizácií, ktoré kontrolujú takéto prenasledovanie. 200 miliónov kresťanov ročne je prenasledovaných asi 170 tisíc ľudí zomrelo minulý rok len preto, lebo boli kresťanmi. Takéto fakty počúvame. Kresťania sú najviac postihnutou náboženskou skupinou, ak ide o náboženské prenasledovanie. Na to by sme, to tu, na to by sme tu v parlamente nemali zabúdať v islamských krajinách niektorých sú často kresťania nahliadaní ako občania druhej triedy. Európa na základe svojich kresťanských koreňov sa musí postarať, aby ľudia už neboli diskriminovaní len preto, lebo patria k inému náboženstvu. EÚ často reaguje nedostatočne rozhodne, keď ide o prenasledovanie kresťanov. Prenasledovanie kresťanov treba jasne pomenovať aj pri rokovaniach s tretími krajinami, s krajinami, kde k takémuto prenasledovaniu dochádza. Lady Ashton, um, radi by sme vás vyzvali, aby ste postupovali o mnoho rozhodnejšie. Pán Mitchell teraz. Uh, jeden... uh, uh, Mr. Chairman, sorry. Pán predsedajúci, uh, uh, Úvodom by som chcel povedať, že si veľmi cením realizáciu tejto diskusie a samozrejme úplne podporujem e, to uznesenie, ktorého som koautorom. Ja si myslím, že je taký spiaci obor, e, ktorý e, sa môže prejaviť. Pokiaľ by takéto prejavy násilia sa stiahovali na židovskú komunitu alebo islamskú komunitu, bol by som rovnako pobúrený, ako som v tomto prípade, keď ide o kresťanov. Musíme si uvedomiť, že napríklad na Cypre turecká vláda a turecké orgány považovali za primerané to, aby kresťania žiadali, prosili o možnosť zísť sa k modlitbe Povolali ste si tureckého e, e, veľvyslanca pri EÚ, aby sa k tomu vyjadril. Ja si myslím, že e, treba chápať naše uznesenie, že to nie je proti niekomu, ale je to za kresťanov, za tých, ktorí boli vystavení útoku. Nemôžem predsa strpieť útoky na komunity, na ľudí kvôli ich vierovýznaniu. Ide o kresťanov. Zdá sa, že e, zdá sa, že e, skutočne e, kresťanstvo je akýsi anachronizmus a myslím si, že dozrel čas na to, aby sa presadzoval vzájomná úcta, vzájomné rešpektovanie. Je dôležité, aby v Európskom parlamente sme začali vyjadrovať našu úctu aj voči tým, ktorí majú kresťanské vyznanie. To, je, to by bol úspešný prejav uznávania rozmanitosti v EÚ. Teraz pani Kopa. Pán predseda, e, v poslednej dobe sa znásobili náboženské konflikty v celom svete a to nám spôsobuje obavy. Zákaz e, slobody vyznania je posľapovaním základných ľudských práv. Zákaz konať e, omšu v Enriso Karpa, teda v okupovanej oblasti e, Cypru. Atentáty proti koptským kresťanom v Alexandrii sú len dva príklady nápeťa. A predseda prerušil rečničku a hovorí, aby hovorila pomalšie. Toto sú príklady násilia a nenávisti, ktorá existuje nie tak ďaleko od Európy. Európska únia e, musí odpovedať e, opatreniami, ktoré budú ochraňovať e, slobodné praktizovanie akéhokoľvek náboženstva a musíme preukázať, že Európska únia nebude tolerovať takéto prípady a chcem vyzvať vysokú predstaviteľku, aby sa tiež zasadila o zaručenie náboženskej slobody e, v bilaterálnych vzťahoch. A poďalšie je tiež potrebné, aby Rada e, spomenula náboženskú slobodu vo svojich debatách s tretimi štátmi. Teraz pán Petrovský. tožsamosti europejskej. Ďakujem pekne, pán predseda. Príznakom identity Európy bolo vždy kresťanstvo. S toho vyplývajú hodnoty EÚ, preto Európa nesmie zostať nečinnou, keď e, sú kresťania prenasledovaní v iných častiach sveta, v arabských krajinách a aj v iných častiach sveta sú kresťania najpostihnutejší prenasledovaním. To ukazuje situácia v Iraku, aj v Egypte a kedysi aj v Indii. Aj mnohé malé deti e, prichádzajú pri takýchto útokoch o život. EÚ musí rozhodne odsúdiť prenasledovanie kresťanov. Najlepším nástrojom by bolo v prípade obchodných dohôd s tretimi krajinami záruku dodržiavania práv kresťanov zakotviť ako podmienku platnosti týchto do- dohôd. Pani Pak, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. V roku 2009 sme mali interkulturálny dialog v Európe. Kresťania, ortodoxní, katolíci, protestanti s katolíkmi eh, komunikovali. Ja som sa pokúsila v našom spoločenstve zabezpečiť zvýšenú mieru dôvery. K tomu patrí samozrejme aj to, že my máme stanovisko a, a mal, mali by sme mať odvahu sa k nemu priznať ak čítam a počúvam, že Európska e, komisia vydala kalendár, kde sú spomenuté všetky náboženstva, avšak nie kresťanstvo, tak musím povedať, že to spôsobí, že ľudia, ktorí útočili v Egypte, budú útočiť ďalej. Myslím si, že kresťania v tých krajinách, ktoré, sú už, e, ktoré už boli spomenuté, musia byť chránení, ak hovoríme o Palestíne, Egypte, Iráku, Iráne nesmieme dopustiť, aby títo ľudia boli prenasledovaní zo svojich domovov, pretože nie sú minoritou, sú egyptianmi, palestínčanmi a tak ďalej, ako všetci ostatní a chcú tam žiť. Myslím, že pani Eštonovú musíme podporiť v tom, aby vo všetkých zmluvách, ktoré EÚ s tretimi krajinami uzatvára, bola zakotvená náboženská sloboda, aby sme sa postarali o to, aby nikto nemusel z dôvodu náboženského vierovýznania opustiť svoju krajinu. Ďakujem pekne, pani Pak. A teraz dávam slovo pani Omen Ruiten. Ja, zeer, voorzitter. Als ik naar de beelden kijk in Bagdad en Alexandrië, dan denk ik dat we... Ďakujem pekne. Ak si pozriem obrázky z Alexandrie a Bagdadu, tak si myslím, že pred že sa nachádzame ešte um, niekoľko miliónov rokov uh, v minulosti, uh, keď bojovali spolu uh, katolíci a moslimovia, ale to predsa nezapadá do obrazu dnešnej spoločnosti. Keď sa pozerám na Bagdad a Egypt, tak je to príklad toho, čo sa deje v mnohých krajinách. EÚ musí v rámci kultúrneho dialogu, ale aj v rámci slobôd, ktoré sme tu spoločne dohodli, e, musí sa postarať o to, aby vo všetkých krajinách, s ktorými robíme e, obchodné dohody, boli tieto slobody dodržiavané v každej správe, ktorú vypracúvame, musíme zdôrazniť náboženskú slobodu. Pani Pak to už povedala, znamená to to, že táto sloboda má byť aj recipročná. Takže tam, kde islám nie je väčšinovým náboženstvom, tak musia všetci mať rovnakú náboženskú slobodu. Pán predseda, myslím si, že netolerantnosť a násilie, tak ako sa teraz vyskytli, sú neakceptovateľné. My všetci musíme pranírovať takéto fenomény a práve preto, pani Ešton, vás vyzývam, aby ste vy a vaša služba sa postarali o to, aby vo všetkých krajinách, s ktorými udržiavame kontakty, bola sloboda vierovýznania konzekventne chránená a aby sa o tejto téme hovorilo. A čo sa týka parlamentu, v nás nájdete určite partnera, ktorý vám bude stať po boku. Ďakujem pani Teocharus. Masakre proti kresťanom v, na Blízkom východe sú zvyčajne dielom teroristických organizácií a fundamentalistických organizácií. V okupovanej časti Cypru tieto praktiky prenasledovania sú výsledkom politiky štátu, ktorý chce byť členom EÚ a tzv. konzul Republiky Severného Cypru Bruseli, neviem, či dostal toto posolstvo. A okrem toho zdá sa, že si e, z nás robí žarty v tomto posolstve. Povedal, že táto omša bola mm, prerušená, pretože e, tieto grécky cyperčania požiadali e, o povolenie. Pani Aštanová, odkedy e, treba žiadať o povolenie, aby sa konala omša? Ako je možné, že toto pochádza zo štátu, ktorý chce vstúpiť do EÚ? Ako môže poslepovať základné ľudské práva a náboženskú slobodu občanov EÚ? To teraz má slovo pán Mikuláši. Ďakujem, teraz pán Mikulášik pani barónka ashton dovoľte aby som vás oslovil a dôrazne apeloval v tejto otázke e, Na vás apeloval, kde je jednoducho pre nás neprijateľné aby kresťania na blízkom východe boli aj naďalej vystavovaní takýmto krutým útokom

to normálne by som si položil otázku že či netreba založiť skupinu na ochranu kresťanov vo svete. ďakujem. It is very disturbing to see increasing rates of vicious and violent attacks on Christians and their communities je skutočne veľmi záležujúce pozorovať rastúcu e, mieru e, Eh, násilných útokov proti kresťanom a spoločenstva. Tí, ktorí za to zodpovedajú, sú fanatickí islamskí extrémisti. Je to prejav eh, nenávisti a musí to byť zastavené. EÚ a inštitúcie EÚ, vrátane EP, musia zvyšovať tlak na vlády tých štátov, kde k takýmto incidentom dochádza. Predovšetkým tie štáty, kde, eh, kde štát má dosť slabé eh, zásady, tak eh, často eh, sa tvária, že nevidia takéto incidenty. V Európe si ceníme a chránime každého, každý život a preto každý, kto ohrozí ľudský život, musí byť potrestaný. Pán predseda, my potrebujeme trváte na tom, aby krajiny, ktorých sa to týka, uplatnili primeranú úroveň ochrany života e, ľudí a musia zásadným spôsobom trestať tých, ktorí e, sú za takýmito e, násilnými prejavmi. Ďakujem. Ďakujem, pán Šťastný. Teraz pani Esaja, 1,5 minúty. Ďakujem. Vážená vysoká predstaviteľka, komisárka, štatistiky poukazujú na to, že 70 tých, ktorí e, sú ohrozovaní alebo zabití kvôli svojmu náboženskému vyznaniu, sú práve kresťania. A kresťania na mnohých častiach sveta sú vystavení násiliu. E, vypočuli sme si viace e, informácie o mnohých incidentoch na Blízkom východe, Irak, Sýria, Egypt tam e, e, desiatky ľudí prišlo o život, medzi nimi bolo aj mnoho detí. V Ázii, ktorá sa hrdí e, veľkým ekonomickým rastom v Číne, Indii, vo Vietname, takisto sú pošliapávané ľudské práva. Sloboda vierovýznania je len čisto teoretická záležitosť, ale Európska únia si viactí ekonomické väzby, aby sa ozvala ako sa zdá. Bolo by dobré, aby vo, vo všetkých zmluvách, ktoré máme s týmito tretimi krajinami, aby tam bola klauzula, ktorá e, e prinúti e, vlády daných štátov e, zaviazať sa k ochrane ľudských práv a k slobode vyznania. Postoj EÚ musí poukázať na to, že sú e, e, potierané hodnoty. Spomíname si na e, spory okolo krucifixu, potom hovorila aj pani Pak o tom diári, ktorý bol vydaný inštitúciami EÚ a neobsahuje paradoxne žiaden kresťanský sviatok. Teraz pán Ungureau. Ďakujem pekne osud kresťanov na Blízkom východe, v Afrike a aj v Ázii nie je náhodou. Je to skutočne séria polutovania hodných atakov. Musím povedať, že ide o masové prenasledovanie. Kresťania sú zastrašovaní, vyhosťovaní, zabíjaní s jasným cieľom. Ide o náboženské čistky. A toto všetko sa deje e, v situácii, keď tu v Európe robíme všetko preto, aby sme vyšli v ústrety e, citlivým e, požiadavkám, ktoré formujú vzťahy medzi moslimami a ktorí sú v Európe. Ale nechcem teraz hovoriť len o číslach, ja chcem hovoriť o slobode a chcem hovoriť o identite. Aj tí z nás, ktorí nie sú veriacimi, nie, eh, že nie sú presvedčení o tom, že kresťanstvo je vlastne len akýmsi, akousi sektou, ktorá je na ústupe. Eh, aj, také, aj, taká, aj, aj takýto názor eh, existuje. Musíme si uvedomiť, že náboženská sloboda bude predpokladom vzťahu s tretími suverenými štátmi. Malo by to byť zakotvené v legislatíve a malo by to byť zakotvené ako súčasť mandátu vysokej predstaviteľky. Ďakujem pán Unguránu a teraz pán Kelam. Ďakujem. Vážená vysoká predstaviteľka, v danej situácii odsúdenie, odsúdenie štátu nepostačuje. Tlak na, tlak na kresťanské komunity dramaticky narastal predovšetkým v štátoch Blízkeho východu a Severnej Afriky. Veľmi ťažko nájdete v týchto častiach sveta štát, kde kresťania môžu slobodne e, žiť e, ako predstavitelia takejto náboženskej minority e, jednoducho takíto ľudia sú vystavení riziku zabitia. Kresťania patria k starodávnym obyvateľom tých krajín, kde sú dnes prenasledovaní, sú dnes nútení opúšťať svoje domoviny a e, mnohí z nich sa stali internými vnútroštátnymi utečencami, napríklad v Iraku. E, preto treba formulovať európsku stratégiu ohľadom náboženskej slobody a treba koncipovať konkrétne opatrenia nasmerované voči tým štátom, ktoré e, ktoré e, pošliapali práva e, týchto minorít. E, major Orecha hovoril o tom, že mal by byť zoznam o, o obetí a váš, váš úrad, pani vysoká komisárka, by to mal mať na starosti. Nám leží na srdci rovnosť šanci. Sme, sme tu Zdá sa, že je ťažšie mať v Alexandrii alebo v Ankare kresťanský chrán, než je postaviť mešitu niekde v Európe. Pán Busutil, ďakujem. Útoky proti kresťanom eh, v týchto eh, štátoch, o ktorých si hovorili, musí, eh, tie musia byť odsudené a musíme reagovať. Pýtam sa, ak my nebudeme obraňovať kresťanov ako koliska kresťanstva, tak toto urobí, ak nie my. A musíme e, ale musíme konať tak, aby sme neradikazovali e, moslimskú populáciu aby nepodľahli e, e, tlaku extrémistov. Skutočne len hrstka moslinov je za násilné metódy, za extrémizmus moslimy a aj celý svet musí e, odsúdiť také násilné činy a e, skutočne e, a mali by sa dištancovať tí moslimy, ktorí nesúhlasia s konaním moslimských orgánov voči kresťanom. A jednoducho kresťania musia a zaslúžia si ochranu, ktorá im náleží Napriek tým neblahým udalostiam nesmieme strácať na, na, nádej. A Mahatma Bandy hovoril, že zub za zub, oko za oko. Čo je toho výsledkom? Bez zuby, bez zuby ľudia a ľudia bez očí. Pán Casido. Kolegovia, ktorí, eh, ktorí hovorili predo mnou, vlastne už povedali všetko, čo by som ja chcel povedať a takisto aj formulovali konkrétne eh, žiad, požiadavky. Keďže ja som posledný na zozname rečníkov, ja by som chcel len doplniť eh, snať to, čo neodznelo Jan Pavol II, veľký Európan, on veľmi veľmi e, e, veľkou mierou prispel k zborteniu berlínskeho múra a on hovoril o tom, že e, hodnoty, hodnoty civilizácie sú hodnoty mieru a náboženskej slobody a života. Giorgio Rapiera je bývalý starosta Florencie a on zorganizoval viacero viacero e, e, e, stretnutí, kde sa preberala otázka náboženskej slobody. A on skutočne položil na piedestal človeka, človeka, ľudskú e, bytosť, e, ktorá je schopná hovoriť, ktorá je schopná komunikovať s Bohom. A e, zákaz takéhoto dialógu s Bohom je vlastne potieranie ľudskej bytosti ako takej. Tieto myšlienky, tieto podnety adresujem vysokej predstaviteľke únie. Musíme si uvedomiť, že korene Európskej únie sú kresťanské korene utrpenie a preto musíme e, e, presadzovať myšlienku e, ľudských práv a ich obrany. Teraz vstupujeme do fázy spontánnych vystúpení. Mám tu problém. Máme viac ako 5 žiadateľov o vystúpenie a mám len 5 minút. To znamená, nie každý bude môcť vystúpiť. Pokúsim sa spravodlivo prideliť čas, ale nie každý sa dostane ku slavu a pán Alam je prvý na zozname. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja sa obmedzím len na e, žiadosť adresovanú e, barónke Aštonovej. Prosím, aby ste e, vniesli do vašej agendy vzťahov s Egyptom teda žiadame od egyptských orgánov, a aby odstranili z oficiálnych dokumentov, z e, identifikačných dokladov, dokladov totožnosti pasov, pracovných povolení, aby odstránili e, údaj o vyznaní. E, kresťania sú diskriminovaní, ako náhle predložia svoj preukaz dotožnosti. Je tam uvedené kresťan a e, legitimizuje sa islamský terorizmus a toto sa prejavuje diskrimináciou kresťanov, ktorá má už inštitucionalizovanú podobu. Musíme si to uvedomiť a určite by to uľahčilo život kresťanov v tejto časti sveta, pretože mohli by ľahšie bojovať proti tejto forme diskriminácie. Ďakujeme. Teraz pani Papadopoulou e, pán predsedajúci, články 3 a 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach zakazujú e, nehumanné alebo e, degradujúce zaobchádzanie s osobami E, ktoré sú určitého vyznania alebo vlastne praktizujú svoje vyznanie. A e, ja by som chcela e, poukázať na to, že od roku 2001 v Turci e, potierajú práva na Cypre. Za posledných 26 rokov Turecko, ktorý je kandidátským štátom členstva EÚ, e, ničí e, náboženské monumenty na Cypre. Jednoducho transformuje kresťanské chrámy do stajní a, v tej okupovanej časti Cypru sa toto deje každodenné. Turecko musí byť odsudené za svoje trestné činy menšiny na území EÚ, kresťania na Cypre sú ohrození. Ďakujem pekne. A pani Tajn. Sehr geehrte Frau Vážna pani vysoká predstaviteľka komisie, dnes ide o návrh na uznesenie k situácii kresťanov na celom svete a náboženskej slobode. Európsky parlament sa zasadzuje celosvetovo za náboženské slobody. My, liberáli, sme jedným z motorov a to nás práve odlišuje od konzervatívcov, ktorí e, sa zameriavajú len na situáciu kresťanov, pretože v zásade neexistuje iba e, situácia kresťanov, ale z liberálneho pohľadu príkladu existuje e, hodnotová spoločnosť a všeobecné náboženstvo na celom svete. Ide o povinnosť každej krajiny príslušníkov náboženských menšín chrániť podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Aj my v Európe máme e, problémy. Som berlínčanka a Bohužiaľ, náhodou e, z, sa v Berlíne vyskytlo za pol roka 6 útokov na mešity, avšak našťastie bez um, smrteľných zranení. Snažíme sa ako krajina chrániť aj um, menšiny. <clears throat> Samozrejme, pred každou uh, každým kostolom, um, mešitou um, a synagogou môžeme umiestniť policajtov. Aj mňa veľmi mrzí, e, prečnička je prerušená. Práve preto je také dôležité, aby sme my ako politici prevzali zodpovednosť a za náladu väčšinovej náboženskej spoločnosti voči minoritám a aby sme robili reklamu za dodržiavanie náboženských slobod. No, len jednu minútu, prosím, a nie 1,5 minúty. Pán Tanok. Keď som bol poprvýkrát e, zvolený za poslanca pred desiatimi rokmi, tak bolo e, e, dokonca aj v EPP až, až také trápne, keď som hovoril o, presie, pre, o prenasledovaní kresťanov v islamskom svete. A odtedy sa vec len zhoršila a jednoducho je, zdá sa, že tu v Európskom parlamente konečne už je široké pochopenie pre pre e, to, čo sa teraz deje. ja som včera bol v Londýne e, na e, Downing Street 10 a bol som tam s voličmi z, toho, z môjho okrsku, ktorí patria ku kopským kresťanom a preberali sme ten zmienený problém v Egypte. Prosím, aby aj vy, vysoká, vysoká predstaviteľka, ste konali v tomto zmysle. Pán Salabra. Ďakujem, pán predseda. Pred istým časom som napísal článok o mm, plurálnom monológu. Je to oxymoron, plurál je množné číslo a monológ je jeden. A to práve mm, sa deje teraz. E, hovoríme všetci o mm, rôznych myšlienkach, ale počujeme len to, čo my hovoríme. A toto e, je mm, zdrojom e, tohto islamského fanatizmu, ktorý sme zaznamenali pred e, pár dňami v Egypte. Chcel by som zdôrazniť, že v jednom storočí zatiaľ čo na e, východe boli predtým kresťania 22%, teraz je ich tam len 10%. Takže mm, treba veľmi zblízko sledovať tento prehnaný islam. Vidíme, aká je situácia v Líbii alebo v Egypte, kde autoritárske režimy vládnu a nevieme, čo sa stane, keď tieto režimy padnú. Preto prosím pani Aštanová, príjmite iniciatívy, aby ste znormalizovali situáciu náboženstva v týchto štátoch a zabezpečili rovnaké zaobchádzanie s kresťanmi aj ostatnými. Teraz pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Koptský biskup požadoval kresťanskú alianciu najmä pre kresťanov Egypta a ako e, dôsledok týchto nešťastných udalostí cez Vianoce Bohužiaľ, 50 krajín je stále na indexe svetovom, kde sú kresťania stále prenasledovaní. Ja však nerozumiem tejto situácii, pretože ryba smrdí od hlavy. Ak my v EÚ alebo v komisii um, rozdie, rozdelíme kalendár, kde nie sú uvedené všetky e, kresťanské sviatky, avšak e, sú tam hínske, čínske a iné sviatky. E, je to um, nenávisť voči nám samým. Pani Ešten, potrebujeme sa na to pozrieť priamo. Ďakujem pekne, pán Obermajer, pani Zaborská. Ďakujem, pán predseda

Ako člen e, menšiny z Rumunska viem, e, aké to bolo za Čaušeska, keď sme e, zažili náboženské stíhanie a určite si spomeniete, že premiér Viktor Orbán uviedol ako jednu zo svoju e, prioritu a aj práve e, ochrana kresťanov. A verím, že e, madame Ashton bude úzko spolupracovať s maďarským predsedníctvom tejto otázke. V Istambule e, e, milióny e, arménskych a gréckých kresťanov, ktorí zomreli v 19. storočí a v podstate teraz aj v dnešnej dobe pozorujeme E, pošliapanie práv kresťanov. E, výbor e, parlamentu, Európskeho parlamentu DROA by sa mal zaoberať touto otázkou na, na zasadnutí ministrov zahraničia 31. januára by ste rozhodne, Madame Ashton, mali prebrať túto vec. Je to priorita chrániť kresťanov. A teraz dáme slovo baronke Ashton, aby zareagovala na tie otázky, ktoré tu boli nastolené. Ďakujem ja by som chcela e, e, skutočne sa vyjadriť k dvom, trom podnetom, ktoré tu odzneli a odznelo toho tu veľmi veľa. Chcem sa poďakovať poslancov a poslankyň aj e, za ich silnú, silné vyjadrenie podpory a, a, a empatie voči tým, ktorí vlastne boli obeťami ja vás chcem len upozorniť na to, že o tejto veci sa už hovorili na úrovni ministrov zahraničných vecí a opäť tomu tak bude e, v janu, na januárovom zasadnutí. V podstate to, čo som vypočula si z vašich úst, som si vypočula aj z iných E, úst e, zástupcov mnohých členských štátov e, tlmočili rovnaké názory. Ja, som, ja vysvetlím, prečo som nezačala kresťanstvom. Ja som začala tým, že som navštívila Betlehem. Ja som bola na Blízkom východe, skutočne v centre, v centre centre problematické, problematického regiónu. Navštívila som vlastne miesto narodenia Krista a e, tým som chcela vlastne demonstrovať to odhodlanie, ktoré máme smerom na kresťanov. Ja chcem poukázať na dve, dva, tri aspekty. Viacerí e, z vás poukázali na to, ako využívame nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme E, skutočne nejakým spôsobom reagovali, riešili tieto problémy. E, existujú e, mnohé obchodné zmluvy a od roku 1995 tieto zmluvy obsahujú aj klauzulu o ľudských právach. A týka sa to 134 štátov v podstate je dôležité pochopiť e, zdieľanú zodpovednosť, ktorú máme za ľudské práva a takisto je dôležité e, e, uznať aj to, že existujú sankcie za porušovanie ľudských práv. Ja som hovorila v mojej už v minulosti o, o sankciách v rámci režimu GSP+, plus sankcie v prípade E, Šri Lanky. A je veľmi dôležité, ako ste viacerí povedali, e, aby sme sa zamýšľali nad tým, e, ako sú koncipované zmluvy s tretími štátmi a skutočne, ak treba pritlačiť a využiť správne páky, tak ich aj využijeme v týchto zmluvách. A budúcnosť nariadenia režimu GSP myslí práve na túto otázku eh, ratifikácie ľudských práv, dodržiavania ľudských práv. Ale eh, každá minca má dve stránky. A tá druhá stránka je, že chceme mať nástroje, ktoré presadzujú e, e, hodnoty ľudských práv. EÚ podporuje projekty po celom svete, ktoré sú zamerané na potieranie racizmu a diskriminácie. My sme podporili antidiskriminačné mimovládne organizácie v viac ako 60 krajinách a my skutočne chceme, e, chceme sa prejaviť, e, pokiaľ máme názor, že sa e, veci e, porušujú, že ľudské práva sú potierané a sme aktívni v týchto oblastiach, v oblasti e, e, boja proti diskriminácii. Ešte by som sa dotkla jednej ďalšej oblasti a to je úloha delegácií po celom svete, úloha monitoringu po celom svete. Viacerí z vás poukázali aj na túto dimenziu. Je dôležité monitorovať dianie po celom svete. Bola som obzvlášť zarazená tým, že viacerí z vás hovorili o, o veci, ktorá získava väčšie a väčšie uznanie počas ostatných, tý, počas ostatných týždňov a mesiacov. A jednoducho ide o to, ako, ako mnohí ľudia sú pravidelne vystavení diskriminácii práve z dôvodu ich vyznania. A, a to, na to má byť zameraný monitoring. Monitoring nemá e, slúžiť len na to, aby e, poukázal na prejavy násilia. Má nás upozorniť na prejavy, ktoré nastávajú ešte prv, než dôjde k násilným násilnostiam. A e, skutočne tie delegácie nás majú informovať o tom, ak e, objavujú nejaké náznaky diskriminačných tendencií. Ja si e, ja považujem za veľmi dôležité, a o tom sme hovorili na ostatnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí aj v našej správe o stave dodržiavania ľudských práv tam zohralo kresťanstvo veľmi e, dôležitú úlohu. Na to poukázalo, na dôležitú úlohu poukázal aj toto zasadnutie v EP, ale e, dôležité je, aby aj Európa e, vyjadrila rešpekt a úctu voči všetkým význaniam a e, my robíme monitoring, my vypracovávame správy, my máme delegácie po celom svete a e, cez tieto kanály získavame informácie a e, na základe toho budeme vedieť použiť tie najvhodnejšie nástroje, ale aj z hľadiska politického vy a hlavne vy ako zástupcovia parlamentu máte silný hlas spolu s členskými štátmi a príslušnými ministrami e, na úrovni členských štátov. E, v úvode som hovorila, že som odhodlná a lepšie využívať ten arzenál, ktorý už máme, že budeme lepší v monitorovaní a že budeme uplatňovať nástroje, ktoré máme k dispozícii pretože považujeme túto tému za ústrednú tému. Chcem sa vám poďakovať za vaše vyjadrenia a e, tie, tie vaše e, prejavy, na ktoré som nereagovala, e, neznamená to, že by som ich neuznávala. Ja som si urobila poznámky a budem na ne reagovať neskôr. Takže kolegovia, dostali sme sedem návrhov na vyjadrenie sa na záver rozpravy. Hlasovanie na túto tému bude zajtra o 12.